Ja, liebe Kollegen, doch, Kolleginnen, nein, äh, liebe Kollegen, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Äh. Srdečne vás všetky vítam. Som rád, že ste už tu. Myslím si, že môžeme začať, pretože tí, ktorí sú tu načas, by nemali trpieť kvôli tým, ktorí meškajú. Preto i hneď aj začneme. Prvým bodom je presadzovanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Spravodajcom je pán Rubiš k tomuto bodu a preto by som ho rád požiadal, aby vystúpil hneď v úvode a potom kolegovia alebo aj kolegyne môžu sa vyjadriť taktiež. Nech sa páči, pán Rubiš, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, duševné vlastníctvo je pre mnohých oblasťou, ktorá je ťažko pochopiteľná, zrozumiteľná, ale na druhej strane práve toto vlastníctvo je dôležitou hodnotou, hospodárskou hodnotou, tak ako fyzické vlastníctvo je dôležité pre hospodársky rozvoj, aj duševné vlastníctvo je dôležité a ochrana duševného vlastníctva sa rozvíja veľmi rýchlo a veľmi výrazne na celom svete sa presadzujú takéto opatrenia, dokonca aj v krajinách, eh, postkomunistických krajinách, eh, kde nebolo v minulosti eh, kladené kladený prišlo k významu duševnému vlastníctvu, teraz sa okolnosti menia a občania sa snažia chrániť svoju tvorivosť a podporovať ochranu duševného vlastníctva. Pre Európsku úniu je ťažké zo všetkých 27 členských štátov Ehm, vytvoriť eh, nejaký jednotný hospodársky priestor vo všetkých týchto štátoch. Mm, tento priestor by mal byť cez, cezhraničný, teda nemal by byť obmedzovaný politickými alebo zemepisnými hranicami v Európe. Koncept vnútorného trhu je aj pre eh, oblasť duševného vlastníctva veľmi dôležitý a v prípade duševného vlastníctva licencie alebo poplatky, ktoré umožňujú užívateľom využívať obsahy, ktoré podľahajú duševnému vlastníctvu. Tieto poplatky alebo licencie sú veľkou hodnotou najmä v, oblasti, v oblasti autorského práva, ale aj v ďalších dôležitých oblastiach eh, práv duševného vlastníctva. Zohrávajú teda dôležitú úlohu a je dôležité stanoviť pravidlá, udelovania týchto licencií. Um, existujú problémy nielen na európskej úrovni, ale aj na celosvetovej úrovni. A myslím si, že v tejto oblasti by Európska únia mala prispôsobiť svoje štruktúry v oblasti duševného vlastníctva a aj mala by dbať o presadzovanie pravidiel ochrany duševného vlastníctva. Nede tu len o to, že nadnárodné firmy eh, chcú chrániť eh, svoje výsledky dlhodobého výskumu pred eh, nezákonným kopírovaním, pretože ten, ktorý potom kopíruje, si ušetrí celé to úsilie. Je dôležité, aby aj malé podniky a pre jednotlivých výskumníkov alebo autorov duševného vlastníctva, aby aj tieto osoby mali právo chrániť svoje vlastníctvo a aby mohli presadiť a vykonávať tieto svoje práva. Preto v prvom bode hovorím o tom, aby v celej Európskej únii boli k dispozícii licencie na ochranu duševného vlastníctva. Malo by byť možné poskytnúť duševné vlastníctvo pre celý vnútorný trh a udeliť licencie pre celý vnútorný trh pre túto oblasť je potrebné zvážiť aj e, tieto okolnosti napríklad v oblasti jazykov, či by aj nad rámec zemepisných hraníc, či by sa nemohli vytvoriť e, nejaké e, skupiny, napríklad, aby sme udelovali licencie pre francúzštinu, pre španielčinu, pre nemčinu, teda aby to fungovalo na cezhraničnej úrovni, aby sa vytvoril jazykový model a na základe toho by sa potom mohli získavať licencie. Ak eh, tento jazyk sa nepoužíva iba v Európe, ale aj na celom svete, tak eh, je možné zvážiť, či by v tomto, ktorom jazyku nemohli byť eh, možné udelované licencie pre tento jazykový režim, tak aby v Európe v diskusiách v jednotlivých jazykoch, aby sme posilnili pozíciu jazykov, pretože to by zlepšilo možnosť presadzovania pravidiel bod 3 hovorí o interoperabilite a technickej neutralite. Myslím si, že duševné vlastníctvo by malo prispievať aj k tomu, aby sa využívané formáty um, mohli aj presadzovať a aby obsahy jednotlivých formátov boli konvertovateľné, teda aby sme neizolovali jednotlivé oblasti, ale aby medzi jednotlivými um, oblastiami práv duševného vlastníctva vládla technická neutralita. To by bolo dôležité najmä v prípade informačných a komunikačných technológií a myslím si, že aj tu by sme mali zvážiť, či by tieto otázky mohli byť aj naďalej presaditeľné. Pre malé a stredné podniky by bolo dôležité orientovať sa najmä na veci, ktoré sa pomenajú v bod, bode 4, pretože tam ide o udelovanie licencií v celej Európskej únii, eh, pretože eh, v jednotlivých štátoch sú odlišné situácie v tejto oblasti, sú eh, rôzne disponibility licencií v jednotlivých krajinách, ale aj mimo Európskej únie, čo sa týka jazykov, európskych jazykov. Teda ide o jazyky, ktorými sa hovorí v Európe, ale aj mimo Európy. Tu je potrebné stanoviť presné pravidlá. Bod 5 hovorí o tom, že by sa mali zvážiť aj sankcie v prípade porušenia, napríklad e, porušenia autorských práv. To sa netýka len škôd, ale aj e, možných e, udených ziskov, pretože takéto nezákonné používanie autorských práv vedie k nepovoleným ziskom. Myslím si, že ochrana by v tomto zmysle bola veľmi účinná a bod 6 hovorí o tom, že sankcie by mali byť v súlade e, s obchodným právom. Vieme, že v, v exekutíve je konkurenčné právo, právo sporskej súťaže e, veľmi e, vysoko postavené. Je to exekutívne právo komisie. Myslím si, že v budúcnosti aj v oblasti duševného vlastníctva by toto mohol byť tiež jeden model, na základe ktorého by sme sa mohli orientovať. Mali by sme teda prísnejšie zasiahnuť, najmä v prípade trhov a výrobkov, e, ktoré sa pohybujú veľmi rýchlo. Mali by sme v spolupráci s celnými orgánmi veľmi rýchlo zasiahnuť. Európska komisia a hospodársky sociálny výbor považujú za dôležité aj venovať sa dopadom, dopadovej štúdii pre malé a stredné podniky, tak aby nedochádzalo k tomu, že veľké firmy e, často klopú na dvere a v prípade týchto veľkých firiem sme e, schopní a ochotní zasiahnuť veľmi rýchlo a pomôcť im, ale malé a stredné podniky sú často bezmocné teda je potrebné venovať sa aj e, skúmaniu dopadov, e, tak ako je to naplánované v legislatíve Small Business Act, najmä pre oblasť duševného vlastníctva, e, ktoré je alebo malo by byť prioritou. No a posledným bodom je, že s Európskym pozorovateľským orgánom by sme sa mali venovať okolnostiam na trhu, mali by sme predniesť návrhy pre spoločné štandardné postupy a kritériá, ktoré by umožnili porovnávať porovnateľné údaje a ak bude dochádzať k nejakému pirátstvu v transsektorálnej oblasti, aby sme boli schopní zasiahnuť. Je dôležité, aby sme mali k dispozícii údaje o týchto skutočnostiach, aby boli zverejnené tieto údaje veľmi transparentne, pretože transparentnosť tejto oblasti môže byť takým zastrašujúcim eh, prvkom a môžeme potom dosiahnuť aj pozitívny hospodársky rozvoj na vnútornom trhu Európskej únie. Ďakujem. Bedanke mich herzlich. Pekne. Teraz by som sa opýtal, či tieňoví spravodajcovia chcú tiež vystúpiť v tejto fáze. Pán Rybáz, nech sa páči. Frau Rivasi. Not correct? No. Fehler? Yeah, it's your turn. Name here. Excuse me. Prepačte, tu je uvedené zlé meno, prepačte. Neviem prečo, takže ste na rade, nech sa páči. Ďakujem. Um, zdalo sa mi, že ste sa pýtali tieňových, na tieňových spravodajcov a ja ním nie som, ale v každom prípade chcem poďakovať pánovi Rubichovi za návrh, správy a myslím si, že sú tam zohľadnené všetky body, ktoré by mal výbor pre priemysel brať do úvahy. A chcela by som sa sústrediť na bod 6 ohľadne sankcií a ustanovení ohľadne práva na konkurenciu, obchodné právo. A to všetko by malo E, byť v súlade so základnými právami a správami na informácie. Ako všetci dobre viete, to je veľmi citlivá téma, je veľmi ťažké nájsť riešenie. Doteraz e, žiadna vláda v žiadnej krajine, ani my sme riešenie na túto situáciu nenašli. Nepodarilo sa nám nájsť rovnováhu medzi rešpektovaním autorských práv, copyrightom a práva na informáciu zo strany spotrebiteľov Myslím si, že inak je to veľmi priateľný prístup. Ďakujem. Ďakujem. Sú ďalší záujemci o slovo, prosím. Nech sa páči, pani Kokmerin. Ďakujem veľmi pekne. Budem stručná, lebo som toho názoru, že táto správa je vynikajúca, dobre zobrazuje stanoviska a tie veci, ktoré sa nám vrátia na stôl a budeme ich bohato riešiť, sa týkajú konkrétnych návrhov, práva, sankcií a podobne. To budeme riešiť potom a e, bude k tomu ešte diskusia, ale toto je návrh, ktorý máme na stole a je to určite materiál, s ktorým sa budeme ešte niekoľkokrát zaoberať, takže ďakujem za toto stanovisko a môžeme sa k nemu pripojiť. Ďakujem. Áno, nech sa páči, kolega. Dobrý deň. Ja vás chcem pozdraviť. A zo stranu ALDE myslím si, že sú tu dve a za zelených a za, za myslím si, že sú tu dva aspekty. V prvom rade nemôžeme za žiadnu skupinu e, brať do úvahy tieto body v oblasti zdravotníctva. Je to iné ako keď sa tieto autorské práva porušia internautami. A preto si myslím, že treba naozaj rozlišovať medzi jednotlivými aspektami. A po druhé, myslím si, že by sme sa mali takisto pozerať na aplikáciu, pretože tu ide o patenty a o náklady spojené s patentovaním, pretože niekedy naozaj E, sú s tým spojené veľké výlohy, aby ste si udržali vaše právo na patent a to potom samozrejme bráni e, prístupu na trh a samozrejme ochrana e, patentov sa robí čiastočne umelo. E, das Wort zu einer Stellungnahme geben. Pekne teraz e, komisia vystúpi so svojím stanoviskom. Yes. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za vaše stanovisko, ako aj za váš záujem o túto oblasť duševného vlastníctva, porušovania práv duševného vlastníctva. My podporujeme vaše body aj iniciatíve. Komisia prijala minulý rok oznámenie k presadzovaniu práv duševného vlastníctva a pri, navrhli sme mnoho E, nových opatrení aj legislatívneho charakteru, napríklad smernica o e, vykonávaní, ale teraz sa bavíme o nelegislatívnych opatreniach, ktoré doplňajú tieto e, legislatívne opatrenia. Potom je to Európske observatórium, ktoré sa zameriava na piráctvo a začali sme s nimi spolupracovať. Spolupracujeme s mnohými organizáciami v ňom, pretože sme súčasťou observatória. Obzervatórium začalo študovať existujúce údaje a takto získame predstavu o situácii v boji proti e, falšovaniu a porušovaniu práv duševného vlastníctva a potom príjmeme politické rozhodnutia. Takže spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi a odvetviami je veľmi dôležitá a ďakujeme vám za vaše stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme skončili tento bod programu a chcem upozorniť, že do 25. februára môžete podať pozmeňovacie návrhy a potom 17. marca, ak všetko dobre pôjde, budeme môcť hlasovať. Vyvolávam teraz bod 6 kde ide o správu o vykonávaní synergii medzi fondmi vyčlenenými pre výskum a inováciu v nariadení ES číslo 1080 lomeno 2006 pokiaľ ide o Európsky fond pre regionálny rozvoj a 7. rámcový program pre výskum a rozvoj v mestách a regiónoch, ako aj členských štátoch a v Únii. Práve mi povedali, že spravodajca tu nie je. Ja som dúfal, že sa práve v tento okam ich vráti a dojde, ale žiaľ Bohu neprišiel, takže Horcho Hacima e, Markakis tu nie je a myslím, že tu nemôžeme nechať niekoho iného hovoriť, tak by som navrhol takú dvojminútovú prestávku, len mi neutečte, prosím, počkáme, kým príde náš kolega e, eh, Kakis. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, es geht weiter. Milí kolegovia a kolegyne, budeme pokračovať a s veľkou eh, radosťou vítam kolega eh, Giorgio Haci Markakisa. Takže vraciame sa k šiestému bodu. Všetko sa už k tomu povedalo, nebudem to opakovať. To nie je potrebné. Ide tu o tú správu o vykonávaní synergii. Kolega e, Marka Kis je spravodajca a myslím, že keď sa nadýchne, môže začať e, s týmto. Takže nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, ale vy ste proti klónom a nemohol som preto dneska poslať svojho dvojníka. To by ste určite zbadali. Ja som sa chcel vyjadriť k téme zmeny paradigiem, pretože to, čo tu máme, a to, čo je v týchto úvahách o regionálnej politike a e, výskume, a inováciách. Tá regionálna časť nie je náš veľký problém, to nie je naša pôsobnosť, ale výskum a inovácia áno. A tu došlo k zmene paradigiem. V minulosti, v minulých obdobiach podpory časť peňazí, 25 e, celkovej sumy kohezného fondu a regionálneho fondu sa venovala oblasti inovácia a výskumu. A všade tam, kde sa tak aj postupovalo, to prinieslo svoje e, plody a obrovský úspech. A kolega Van Nisteroj a aj ja sme preto začali uvažovať o tom, že by bolo treba iniciovať ešte silnejšie smerovanie e, v tomto duchu. Parlament, ako viete, je vlastne obhajcom všetkých opatrení, ktoré pomôžu ktoré Európa vyvíja na potláčanie dôsledkov klimatických zmien. Ale ak chceme mať klimatickú politiku, ktorá ide jedným smerom, tak potrebujeme na to aj všetky nástroje, ktoré máme a musíme ich aj využiť. A tie nástroje, ktoré majú najlepší pákový efekt, sú práve kohezný fond a štrukturálne, e, teda respektíve regionálne fondy. A fondy pre rozvoj vidieka, teda tie časti poľnohospodárskej politiky, ktoré teraz silno rastú, pretože aj v poľnohospodárskej politike máme prechod od priamej podpory farmárov k podpore vidieckého priestoru a práve aj tu by sa malo uvažovať z hľadiska našej problematiky. Ide o to, že máme rôzne nástroje na podporu, napríklad CIP, to je program pre konkurencieschopnosť a inovácie, alebo FP7, najväčší svetový program v oblasti výskumu s 50 miliardami eur. To sú rôzne spojené výskumné programy, kde existujú rôzne smernice na podporu e, smernica na podporu znamená, že každý, kto sa tam uchádza, musí vyplňať rôzne žiadosti a podobne. Neexistuje žiadne porovnanie s pod možnosťami podpory v regionálnej a štruktúrálnej oblasti a tie regióny v Európe alebo tie členské štáty, ktoré by e, to dokázali, ktoré by dokázali vytvoriť koherentnosť a synergiu. Potom sú tu štáty, ktoré to nedokážu a tí sú mimo hry potom. A nám ide o to, aby sme z hľadiska EÚ mali jednotnejšie kritéria na podporu výskumu, ako aj na, pre regionálnu politiku, aby sme vytvorili tieto synergické účinky a aj pri formulovaní cieľov politik by sme mali klásť väčší dôraz na inovácie a výskum. Všetci vieme, že len my Európania budeme len vtedy konkurencieschopní, ak pôjdeme presne týmto smerom a naše nástroje musia byť aj tak pripravené. Naozaj niektoré členské štáty už vytvorili zhluky klastre výskumu a inovácií, či už je to v oblasti nanotechnológií, to poznám zo Sarlandu, odkiaľ som. A to je náš región, ktorý vedie v oblasti nanotechnológií. Potom biotechnológie vytvárajú takéto klastre, informačné technológie a vidíme, že práve v minulosti zaostalé krajiny, regióny sa prebili do popredia, pretože sa im podarilo spojiť tieto prostriedky. O to tu ide. Ide tu o racionalizáciu byrokracie, to znamená tiež udanie jedného smeru a chcem poukázať na jednu vec, ktorá v FP7 nebola v popredí a ktorá, by, ktorá viedla k diskuzii v tomto parlamente a to je diskusia o osmom rámcovom pláne, ktorá by sa mala viesť v tom duchu, že potrebujeme ľudí, ktorí dokážu riadiť, spravovať výskum a inovácie. Toto chýba. Stále hovoríme, že chceme e, odbúrať byrokraciu, ale to sa dá len do určitého bodu a potom musíte mať ľudí, ktorí dokážu tieto projekty spravovať. Nechcem tu hovoriť veľa a podrobne, ale EÚ musí byť tiež aktívna pri podpore týchto ľudí v regiónoch, pretože to sú tí ľudia, ktorí spracúvajú rôzne žiadosti a podobne a možno by mali prejsť určitým školením, aby sme dosiahli väčšiu efektívnosť investovaných prostriedkov. Len tak sa nám podarí prekonať hranice týchto zhlukov klastrov a vytvoriť jednotný priestor výskumu v Európe. A potom budeme môcť tie veľké témy, ako je zvýšenie efektívnosti v doprave, len potom to dosiahneme. A to sa dá cez infraštruktúru, ale aj cez výskum a inovácie. A toto treba spojiť. Dá sa to dosiahnuť len takto, keď budeme mať napríklad všade káble vysokorýchlostného internetu a podobne. Keď hovoríme o doprave, tak veľmi často zistujeme, že naše ambície nie sú v reálnom živote, pretože napríklad chceme elektroautomobily, ale ak nemáme infraštruktúru, tak z toho nič nebude. To všetko sa podarí len vtedy, keď sa peniaze stretnú s novými myšlienkami. Kolega Nister sedí aj vo výbore, Regi sedí aj v našom výbore a je to veľmi dobré, že máme takúto personálnu úniu a ďakujeme za iniciatívu a aj za tlak, ktorému sa venu, ktorý venuje tejto téme a vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a chcem sa spýtať, či sa niekto hlási o slovo. Kolega Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyňa, kolegovia. Najskôr by som rád povedal, že Súhlasím s návrhom kolegu e, Šaci Marka Kisa. Môžem podporiť všetko, čo uviedol, pretože pre regióny a pre nás je to všetko veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme zvyšovali podiel súdržnosti a regionálnej podpory pre oblasť inovácií. Dochádza k toku financií. To je problém v európskych regiónoch, že sú isté problémy s tokom peňazí a Mali by sme zlepšiť e, to prepojenie jednotlivých oblastí medzi sebou. Je mnoho aktérov, ktorí pôsobia v jednotlivých e, oblastiach e, výskumných programov a podporných programov, ale pracujú paralelne, nie sú schopní komunikovať, nevedia o tom, čo by bolo možné prepojiť a spojiť. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že potrebujeme týchto odborníkov, pretože potrebujeme výskum a je dôležité, aby sme zaviedli jednotné kritériá na správu oblasti výskumu a vývoja a inovácií. Aj toto by sme mali opatriť tak, aby sme zabezpečili, že by došlo k zjednoteniu v tejto oblasti a e, mohli by sme viac investovať do výskumu a inovácií. Som rád, že došlo k navýšeniu prostriedkov pre oblasť inovácií zo štrukturálnych fondov. To je, myslím, že veľmi pozitívne a preto v podstate, ako som už povedal, môžem vyjadriť svoj súhlas s touto správou pán Butikofer ako ďalší. Ďakujem, pán predseda. Základné smerovanie tohto stanoviska v podstate podporujem Rád by som len predniesol tri pripomienky, na ktorých eh, by sme predsa len ešte mohli eh, prípadne stávať ďalšie, ďalšie diskusie. Eh, k bodu 1 tu si nie som celkom istý, aj keď mám rád región a svoju vlast a miestne hospodárstvo a výskum, nie som si istý, či v každom prípade by inovácie boli najúčinnejšie na regionálnej úrovni Niektoré druhy inovácií potrebujú predsa len trochu väčší rámec, ako je región. Možno by sme toto mohli formulovať trochu flexibilnejšie. Po druhé, bolo by vhodné, keby a tu kolega Šaci Markakis vlastne aj sám na to poukázal, keby tieto inovačné snahy sme mali v pozornosti tak, aby sme spomenuli ten motív inovácií. Ide tu o motív udržateľného hospodárenia. Myslím si, že by to bolo um, užitočné, keby to bolo explicite spomenuté, že tie inovácie, by sme to mali uvieť, ktoré sú kľúčové pre priemyselnú revolúciu, ktorá prebieha tejto oblasti. Možno by sme to mohli predsa len ešte trochu doplniť, ale v podstate to základné formulovanie e, tohto návrhu podporujem. Ďakujem pekne, Lena Ek. Thank you. Uh, first let me say that Ďakujem. E, podporujem vynikajúcu správu kolegu Šacimarka, keď sa to poprvé, ale predsa len sú tu problémy. Potrebujeme dobrú správu, dobrý základný text, aj z výboru REGI, pretože keď sa pozrieme na skutočnú situáciu, sú problémy. Pokiaľ ide o hľadanie e, ďalších financií e, pre inovácie, o tom regióny nevedia ďalej zariadenia, ktoré sa týkajú fungovania. Tie sú na veľmi nízkej úrovni v mnohých regiónoch a na druhej strane, aj pokiaľ ide o jednotlivé zdroje financovania, aj tu je problém eh, v informovaní. Schopnosť financovania likvidita je problémom pre malé firmy, pre malé inštitúcie, pre malé univerzity, tie sa nemôžu zúčastňovať týchto programov, pretože spolufinancovanie je s dobrým nápadom, ale kvôli toku peňazí a je to v podstate chyba Európskej únie, ktorá neustále oneskoruje svoje zásahy a platia až úplne nakoniec. A tí malí partnery musia potom e, zložiť svoj podiel financovania ako prvý. Ďalej sú tu členské štáty, ktoré nespolufinancujú v plnej miere. Ja si myslím, že um, ten výpočet, e, keď vložíš jeden, získaš dva, možno pre niektorých funguje, ale pre mňa nie. Ďalej, byrokratická záťaž e, je skutočne obrovským problémom. Myslím si, že keď budú osoby v jednotlivých regiónoch, ktoré sa stávajú odborníkmi a mohli by sme ich využiť, Tento nápad je vynikajúci, pretože je to veľmi vhodné, efektívne využitie prostriedkov, času aj peňazí, aby sme zlepšili svoje povedomie v jednotlivých funkciách. Teda aj na toto by sme sa mohli sústreďovať. Požiadať taktiež regióny, aby vypracovali svoju vlastnú stratégiu. Aj toto je podľa mňa prínosné. Teda podľa mňa Ja som napokon pôsobila ako koordinátor pred niekoľkými rokmi pre regióny práve v oblasti hľadania ich stratégie a, aj e, žiadosti o projekty. Preto vieme, že je tam obrovský potenciál je možné zefektívniť e, túto činnosť a znížiť byrokratickú záťaž. Musíme zasiahnuť však okamžite, pretože e, finančná kríza a všetky ostatné krízy, ktorým čelíme, vrcholia práve teraz a preto potrebujeme čo najlepšie stratégie, čo najskôr. Myslím si, že e, takéto správy sú veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem. Pán Macaras. Pán Mesároš. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Haci Markakis úrnak ezt a jelentését. És... Ďakujem pekne. A ja by som rád poďakoval pánovi Haci Markakisovi a rád by som uviedol, že táto správa prichádza vo veľmi vhodnom čase, keď 7. rámcový program a jeho strednodobá revízia sa chystá po krátkej budúcnosti tento tieto programy sa neustále vylepšujú, opravujú, ale ešte sa nám nepodarilo dosiahnuť uspokojivú úroveň. Ja sa domnievame, že jeden z dopadov by mal byť, že hodnotenie 7. rámcového programu na základe týchto záverov by sme potom mali postupovať v 8. rámcom programe. Mali by sme e, do toho obsiahnuť prvky, ktoré by pomohli znížiť byrokratickú záťaž a zlepšiť e, oblasť inovácií a podporu malých stredných podnikov. Toto by mal byť impuls a stimul pre inovácie v budúcnosti, pretože hovorí sa o tom veľa, ale v skutočnosti žiaľ výsledky nie sú také, ako by sme si želali. A problém nie, nie je len v oblasti výskumu. Sú to skôr praktické využitia výsledkov výskumu. Myslím si, že v budúcnosti budú aj v tejto súvislosti ďalšie problémy. Myslím si, že preto je vhodné snažiť sa tomu venovať na regionálnej úrovni, ale mali by sme e, sa venovať aj jednotlivým konkrétnym e, projektom spolupráce. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som rád dal slovo komisii. Neviem, kto presne je tu za komisiu, kto vystúpi v tejto chvíli. Je tu niekoľko zástupcov komisie. Nech sa páči, máte slovo. Uh, hello, sorry. Uh, yes, I'm Valeria from the European Commission. Dobrý deň, aj zo strany Európskej komisie. Sme veľmi radi a veľmi ochotne sme privítali toto stanovisko aj návrh správy, pretože sa domnievame, že je to uh, namerené tým správnym smerom a je to namerené na zlepšenie koordinácie Rada by som uviedla tri hlavné oblasti, na ktorých pracujeme v oblasti synergie, ale iste je ich ešte mnoho viac, ja len uvediem tie tri hlavné. Môžem prípadne potom doplniť, ak bude e, potreba. Sú isté spoločné nástroje, na ktorých pracujeme v jednotlivých e, oddeleniach Európskej komisie od e, pracovnej skupiny pre hospodárske zluky, ďalej regionálne inovácie, Tie sú zameriané na pozorovanie, na meracie nástroje na regionálnej úrovni. Ďalej prebieha spolupráca na regionálnej úrovni, teda medzi regiónmi a to spadá pod niekoľko rôznych oddelení Európskej komisie. Chceme urýchliť tieto postupy, chceme sa sústredovať na inovatívne opatrenia a podporu eh, inovačnej politiky na regionálnej úrovni. To toľko je niekoľko iba nástrojov, je ich o mnoho viac ale nebudem ich tu teraz všetky spomínať. Na našom programe je aj spoločné oznámenie z e, niekoľkých generálnych riaditeľstiev, e, napríklad REGI a pre podnikanie. Predpokladáme, že ho pracujeme v druhej polovici roka 2010. Toto oznámenie sa zameriava na dva ciele. Chce zjednotiť e, strategické orientácie štrukturálnych fondov na nové orientovanie stratégie EU 2020 a tiež na inovácie a chce zadefinovať nové možnosti synergia a spolupráce medzi jednotlivými aktérmi a podporovať regionálne inovácie e, za využitia sú, súčasných nástrojov. Teda toto, tohto vychádzame, toto sú naše ciele, tak ako je to napokon uvedené aj v správe a v stanovisku. Okrem toho, sa chystá koncom marca strategická správa zameraná na implementáciu a využitie štrukturálnych fondov prepojení nových usmernení na roky 2007-2013. Poprvýkrát prebehne rozprava a uskutoční sa správa a vypracuje sa správa z každého členského štátu o strategických usmerneniach, ktoré boli zavedené v tomto období štrukturálneho programovania. Táto správa už e, bude predložená onedlho, teda myslím si, že to bude dobrá príležitosť e, snažiť sa pochopiť úvodné dopady. Ešte je možno priskoro hovoriť e, o dopadoch, ale môžeme sa presvedčiť aké tejto správe, či sa uberáme správnym smerom alebo nie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega Chacimarkakis, chcete zareagovať? Ďakujem, ďakujem pán predseda. Chcem sa komisii poďakovať za prehľad toho, čo je aktuálne pred nami, ale kolega Mesaroš povedal správne, že ide o synergie. Ide naozaj o to, že teraz, v tomto okamžiku, keď sa plánuje nový rámcov, osmička rámcový mm, plán a e, je tam veľmi veľa práce, ktorú treba upraviť, pozmeniť a preto ide o to, že musíme stanoviť nové milníky. A ďakujem aj kolegovi Winklerovi, ktorý hovoril o strategických aspektoch. A keď našu regionálnu politiku budeme koncentrovať na výskum a inovácie, a ja viem, že napríklad v vašom regióne polovodiče sú veľmi dôležité, je to strategická výbava, ktorú máme. Chceme ju stratiť, nechceme ju stratiť? a potrebujeme ale v tejto oblasti veľa síl a peňazí. Váš región Sasko je tu napríkladom a všetci by sme mali na to mysle, myslieť, aby sme vytvárali takéto klastre a Sasko v minulosti už vedelo využiť regionálne prostriedky práve na to, aby sa strategicky technická výbava modernizovala, inovovala. Ďakujem kolegom aj za upresnenie o to, že ide o udržateľnejšiu ekonomiku. A som za to, aby tu takéto slova boli použité. Tieto stanoviska sú prístorovo obmedzené a môžeme ich ale ešte doplniť o pozmeňovacie návrhy a veľmi sa teším, že sa tu konkrétnejšie pomenúva priemysel a že sa tu používa aj výraz zazeleniajúci e, priemysel, greening in industry. Ale ešte k tomu, čo povedala Lena, otázka je, že ako zaobchádzame s peniazmi. A komisia text pochválila, ale komisia musí aj vedieť, že v minulosti sme robili veľa chýb a vidíme to napríklad e, na situácii v Grécku. Chcem to ukázať na krajine, ktorá dostala obrovské množstvo regionálnych prostriedkov v minulosti, ale len malá časť z nich smerovala do výskumu a inovácií. Ale tam, kde sa dostali, to bol veľký úspech. Od svojho členstva Grécko stratilo svoju celkovú produktivitu. K čomu to viedlo, vidíme. Je to krajina, ktorá žije len uh, z, na povrchu a len z informačných technológiách dosiahla výsledky, ktoré sú vynikajúce, ale len kvôli európskej podpore vo výskumných programoch. Tam je naozaj silný hráč. To je jediná oblasť, ktorá je v Grécku produktívna. To všetko ostatné sú služby, uh, cestovný ruch a priemysel je úplne zlikvidovaný kvôli vnútornému trhu. A čo, čomu to vedie? Vedie to k tomu, že keď členské štáty a to adresujem novým členským štátom a teším sa, že sa kolega Mesaroš ozval. Keď nové členské štáty nevidia potenciál, ktorý táto synergia vyvoláva a keď ešte náhodou aj patria do eurozóny, môže sa stať, že jedného dňa sa prebudia s tým, že mali smolu a vôbec nebudú v produktívnom výrobnom procese. Grécko jednoznačne ukazuje, že musíme ísť týmto smerom a že niekedy potrebujeme pomôcť členským štátom, aby mali ľudí, ktorí vedia, ktorí sú školení v tom, ako využívať európske prostriedky. Vidíme to v Grécku. A ja to vidím ako aj kontrolo rozpočtu. Vidím, že sa prostriedky zle používali, zneužívali. A keď sa potom pozriem na to, že na konci je vlastne za to všetko ešte jedna veľká nevďačnosť, pozrite si, si debatu v Grécku na adresu EÚ, tak potom je to veľmi nebezpečné. Potom je v tom naozaj zápalná šnúra a my sa musíme zamyslieť nad tým, či netreba zmeniť celú našu e, politiku podpory a chcem povedať, že kolega Nisteroj, ktorý práve odišiel, je spoluiniciátorom. Je to veľmi dôležitý bod, ktorý kolega, kolega Van Nisteroj tam zapracoval a ja chcem, keby ste aj vy nám podali návrhy v podobnom duchu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, kolega eh, Chacimarkakis, takže ďakujem. Nikto iný sa nesnási o slovo. 24. február 12 hodín eh, je eh, termín na podanie pozmeňovacích návrhov. Kolega Winkler požiadal, aby sa to o jeden deň predlžilo a ja s tým nemám žiaden problém. Môže to byť aj 25. lebo tá lehota je naozaj veľmi krátka. A ak by to bolo možné, tak 25. by bol vhodnejší termín ako 24. Ďakujem. Dobrý návrh. Naozaj sa niekedy veľmi ponáhlame, takže ak tu nie je nejaký odpor, tak to bude na obe 25. Takže takto vám to oznamujem, takto sme sa dohodli. Ďakujem. Týmto sme skončili tento bod programu a nemôžeme pokračovať ďalej, lebo až o 10. má začať hlasovanie ale nie, musíme chvíľku počkať, takže dáme si krátku prestávku a potom presne o 10. začneme. Ďakujem. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Milé kolegyne, kolegovia, začneme hlasovanie. Začneme s bodom 7. Ak dovolíte, mám ešte jednu poznámku, pretože mne na tom záleží, ale aj niekoľko kolegov ma oslovilo. Teraz ešte nie je ten čas taký napätý, napätý, pokiaľ ide o našu prácu. Určite v budúcnosti budeme mať ešte viac hlasovaní a mali by sme sa snažiť, najmä pokiaľ ide o podklady, veci pripraviť tak, aby všetci kolegovia, aj tí, ktorí nie sú zúčastnení, dostali podklady naraz na naštudovanie. Teraz je to veľmi často tak, že kompromisné návrhy sú buď večer predtým alebo na druhý deň ráno. A a niekedy sú dokonca vo francúzštine. Takže ja myslím, že dneska by sme to tak nechali, aby sme mohli hlasovať, ale tí kolegovia, ktorí ma oslovili, tým som slúbil, že to už poviem, v budúcnosti sa musíme o to snažiť, aby kompromisné návrhy boli deň dopredu k dispozícii, aby ich všetci mohli preštudovať a potom musia byť ešte aj v angličtine, pretože pri E, niekedy to nedokážu všetci preštudovať a potom niekto povie počas rokovania, ja nemôžem hlasovať, lebo to nerozumiem, nem to prečítať. Takže teraz máme ešte čas, máme relatívne kľud, tak chcem poprosiť, aby sme tak postupovali, ako sme sa dohodli v budúcnosti. Toľko poznámka a teraz môžeme začať hlasovať. Ak dovolíte, najprv všetky, e, všetci preskúšajme karty, urobme si skúšobné hlasovanie. malé hlasovanie k otázke, či budeme v budúcnosti. Je to jedno. Nech príde konečne slnko. Áno alebo nie. Takže končíme hlasovanie. Pán predseda, zrejme sa mi pokazila karta. Ostatné karty zdá sa, že fungujú, ale moja nie v tomto konkrétnom zariadení. Już próbowałem. Już w innym miejscu próbowałem. Karta jest zepsuta. Som to skúšala aj na inom hlasovacom zariadení, ale nefunguje to naozaj. Karta nefunguje. Dobre, tak vás pripočítame. Končíme hlasovanie. Výsledok je jasný. Siedmi sa nemohli rozhodnúť. Tých chcem teda vidieť ktorí sa pri tejto otázke nevedeli rozhodnúť. No dobre. Takže môžeme pokračovať. Potom je tu jedna karta, ktorú musíme pripo- pripočítať. Prvá správa je správa pani Grustet. Je to správa o znamení komisie o opatreniach na boj proti rakovine Európske partnerstvo. Začneme s pozmeňovacím návrhom 3. Kto je za? Pardon, kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, takže je to tak prijaté. Jednotka, dvojka odpadajú, trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, takže je to prijaté. Štvorka za, proti, zdržal sa, prijaté. 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. 7 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromisný dvojka za, proti, zdržal sa, prijaté. Osmička vypadá, 9 za, proti, zdržal sa, prijaté. Desiatka odpada, 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. 12 za, proti, zdržal sa, prijaté. 13 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. 14, 15 odpada, 16 za, proti, zdržal sa, neprijaté. Konečné hlasovanie, elektronicky prosím. Elektronické hlasovanie. O 16. sa hlasovalo. Chceš si to preveriť? Bolo to jasné, ale dobré, ak to so chceš preveriť. Takže prepačte, ešte raz skončíme. Urobíme kontrolu 16. Ja si myslím, že voľba bola jasná, takže otváram hlasovanie k 16 k 16. návrhu. Jeden EPP priveľa. Kto sa dobrovoľne vzdáva? Áno, koniec. Takže jeden hlas za EPP priveľa. Končím hlasovanie. Výsledok jasný prípad, takže ďakujem. Takže teraz final vote, konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Tam je znovu hlasov za EPP o tri viac. To je to, to zázračné rozmnožovanie sa EPP. No, takže prepačte. Ešte stále je tam priveľa za EPP o dvoch. Možno môžeme požičať niektorých jeden priveľa. Takže, od, takže končíme hlasovanie. Výsledok 46 za, traja sa zdržali, nikto proti. Blahoželám pani kolegyňa, ďakujeme. A teraz správa pani e, Teresa Rera Madurel. Je to bod 8, dialog medzi univerzitami a podnikmi. Teraz to bude troška zložitejšie. Takže hlasovanie k jednotke za, proti zdržal sa, prijaté. Trojka za, proti, zdržal sa, prijaté. Ešte raz to prekontrolujeme. Takže trojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dvaja za EPP sú navyše. Takže výsledok vidíme. Je to áno. Potom dvojka, kto je za pozmeňovací návrh 2, proti e, prijaté, štyrka za, proti, zdržal sa prijaté, 5 e, za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Šestka odpada, kompromis 4 za, proti, zdržali prijaté, sedmička odpada, 8, pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa tiež prijaté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 odpada, 13 za. A pardon, aj 13 odpada. Takže kompromisný návrh 3 za proti, zdržali sa, prijaté. 14 odpadá, 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, tiež prijaté. 17 áno, za, proti, zdržali sa, prijaté. 18, 19 odpada, 20 za, proti, prijaté, 21 za, proti, zdržali sa, 22 za, proti, zdržali sa, E, zamietnuté. 23 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, tiež prijaté. 26, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti. Musíme to preveriť. Druhú časť musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok je taký tesný, takže prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 dve časti. Najprv o prvej časti za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, prijaté. A teraz nič. A teraz konečné hlasovanie. Elektronicky prosím, konečné hlasovanie otváram. Končím. Ešte znovu je tu jeden EPP navyše. Takže je to v poriadku. Hlasovanie končí. 48 e, za, 3 proti, zdržal sa 0. Takže gratulujem. Týmto skončilo veľmi dobre. A teraz sa dostávame k bodu 9, správa o Bielej knihe, adaptácia na zmenu klímy, Európsky rámec opatrení. Pani Matias, Ešte pani Jordan má poznámku. Ďakujem. Ja by som chcela veľmi stručne vysvetliť nasledujúce veci. Na hlasovacom zozname skupiny EPP je uvedený mínus. Nie preto, že by sme nesúhlasili s obsahom, ale preto, že podľa nás takéto kroky na zníženie emisí skleníkových plynov nezapadajú do tejto správy, mali by byť uvedené inde. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Dobre, takže môžeme začať hlasovaním a síce pozmeňovací návrh 7 v troch častiach. Prvá časť, áno, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zamietnuté. Je to zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Osmička za, proti. Musíme si to preveriť. Takže preverujeme pozmeňovací návrh 8. Končím hlasovanie. A výsledok? No, kde je? Ten trpazlý v počítači ešte asi potrebuje čas na vyrátanie. Takže musíme znovu hlasovať. Ešte raz k osmičke, prosím. Otváram hlasovanie. Končím. Jeden hlas za EPP je priveľa, navyše. Končím. Výsledok. 27 za, 24 proti, prijaté. Deviatka, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa prijaté. Desiatka, Dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Jedenáctka za, proti, zdržal sa prijaté. Dvanáctka, dve časti, prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti, Preveríme si to radšej. Preveríme si druhú časť dvanáctky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok. Zamietnuté jedným hlasom. Takže Gerek je plus, ale aj tak je to zamietnuté. Pri, pri rovnováhe sa to zamieta. Áno, nech sa páči, kolega. Moja hlasovacia karta je ešte na ceste a ja chcem hlasovať proti. Čo, kde to je? Plus, ja som za. Takže čo robíme teraz? My sme traja a ja nemám svoju hlasovaciu kartu, takže... Takže je to teda prijaté. Dvanáctka prijatá. Tesne, ale prijatá. Trináctka za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 14 za. proti. Zdržal sa. Prijaté. 15 za proti, prijaté. 16 za, proti, zdržal sa prijaté. 17 za, proti, prijaté. 18 za, proti, zamietnuté. 19 za, proti, prijaté. 20 za, proti, prijaté. 21 za, proti, prijaté proti, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 23, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 24 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržal sa prijaté. Takže 25, 27, 26 odpada, 28 za, proti, zdržal sa prijaté, 29 za, proti, zdržal sa prijaté, Jednotka za, proti, zdržal sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržal sa zamietnuté. Trojka za, proti, zdržal sa prijaté. Štvorka za, proti. Preveríme si to. Preveríme si štvorku. Otváram hlasovanie. Jeden EPP navyše. Jeden za EPP je navyše. Ďakujem. Proti, pardon, <laughs> končím hlasovanie. Takže 30 ku 22 prijaté, 5 za. Proti. Preveríme si to. Aj 5 si preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Áno, je to zamietnuté. Plus s pánom Gierekom 27. 6 za, proti, prijaté. Konečné hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže je to prijaté. Gratulujem. Všetko dobré. A dostávame sa k bodu 11 od kolegu Kančiana, udržateľná budúcnosť dopravy. Ale ešte sme desiatku snáď vynechali. Prepačte. Ďakujem. Polnohospodárstvo. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Takže ešte raz dvojka za. Proti. Zdržal sa prijaté. 3. 4 časti. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa. Ďalšia časť za proti. Štvrtá časť za. Proti. Zdržal sa Prijaté. Ja, Zustimmung. Gegenstimmen. E, ďalšia časť to je za, proti, zdržali sa, schválené. E, kompromisný návrh e, jeden bod A. Kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. 9, 8, 7, tie odpadajú. Šestka, kto je za? Kto bude za tým. Proti? Zdržali sa, schválené. Teraz eh, kompromis 1.b, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. E, teraz 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Kto je 15, je za, proti, zdržali sa, schválené. 16, je za, proti, proti, Schválené. 17. Kto je za? Proti? Sedemnáctku preverujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Osemnáctka. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Devetnáctka Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté 20, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 21 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 22, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 23 v troch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť to je za. Proti. Zdržali sa schválené. Tretia časť to je za. Proti. Zdržali sa schválené. 24 kto je za. Proti. Zdržali sa schválené. 25 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 26, kto je za? Proti? Schválené. 27, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 28, kto je za? proti, zdržali sa schválené. 29, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 30, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 31, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden poslanec za skupinu PP e naviac. Končím hlasovanie. 45 za, 1 proti, 5 sa zdržali. Blahoželáme a ďakujeme. Ďalší bod, to je bod 11. Je to bod spravodajca Antonio Kančiana, udržateľná budúcnosť pre dopravu. Máte pred sebou hlasovací zoznam. Hneď prejdeme k bodu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Preveríme číslo 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Trojka odpadá. Štvorka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 1, kto je za? Proti? zdržali sa schválené. E, ďalšie teraz odpadajú. 7 až 13, teraz 14, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté 15 odpadá, 16 kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 17 kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 17 kto je za? pardon, prepačte, 18, to už sme pobili, 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 20, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalšie odpadajú. Teraz 25 hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme to preveriť. Teraz hlasujeme o druhej časti návrhu 25. Otváram hlasovanie. Jeden poslanec skupina e PP naviac. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Zamietnuté. Bolo to zamietnuté. 26. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Teraz 27. E, Aha, to odpadá. 28. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. 29, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 30, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 31, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 32, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 34, kto je za, proti, Zdržali sa schválené. 35, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 36, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 37, kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zametnutý. 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 41. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 42, kto je za? Teraz hlasujeme o 42, prvá časť, to je za? Pardon, pardon. Tým pádom je to vybavené a môžeme prejsť teda ešte raz, prepačte. 42. Prvá časť odpadá, ale hlasujeme o zvyšku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. E, pán Turmes, faktická poznámka. 33. Hlasovali sme od nej, aj keď v hlasovacom zozname sa uvádza, že odpadá. 37. tam je predsa len Mohli by sme to prosím preveriť? 37 je v poriadku? Tridsaťtermička bola zamietnutá. Dobre. Dobre. Teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A jeden poslanec za EPP je naviac. Je ich tu jednoducho priveľa. Končím hlasovanie. 40 hlasov za, jeden sa zdržal, traja proti. Blahoželáme. To sme už vybavili celkom rýchlo. Ďakujem vám všetkým srdečne a môžeme pokračovať s našim programom a prechádzame hneď k bodu 12 na našom programe. Tí, ktorí chcú odísť, prosím, nech odejdú rýchlo a potichu, aby sme mohli pokračovať našim programom. Bod 12. Spoločný program výskumu a vývoja v oblasti Baltického mora. Naša kolegyňa Lena Ek, Lena Ek je spravodajkyňou a teraz jej dávam slovo. Nech sa páči. Ešte minútku počkáme, pretože je tu veľký hluk. Ale diejenigen, die nur wegen der Abstimmung hier waren. Tí, ktorí tu prišli iba na hlasovanie, prosím, nech odídu v tichosti, aby sme mohli pokračovať. Prosím vás. Das war Rekord. Ja. Rekord. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Dámy a páni, vážení kolegovia, teraz má slovo naša kolegyňa Léna Ek a iba a výlučne ona. Nikto iný. Prosím všetkých ostatných, aby sa utišili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som ešte počkala niekoľko sekúnd, ak dovolíte, aby sa to tu utišilo. start. Wir würden gerne weitermachen. By sme prosím pokračovali s našim programom. Ak by to bolo možné, prosím, aby ste sa trošku utíšili. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za vašu ústretovosť. Keď prebiehal spoločný program pre výskum v oblasti Baltického mora, keď sme sa tomu naposledy venovali, tak som sa snažila eh, zdôrazniť tie dôležité body, na podporu tohto programu. Vieme všetci veľmi dobre, e, v akej vážnej situácii je Baltické more. Všetci viete, o čo ide. Všetci viete, aké rozhodnutia prijala Rada o stratégii pre Baltické more. Rada by som dodala, že dvaja komisári príslušní pre túto oblasť, jeden pre životné prostredie a jeden pre výskum, podporujú tento program. Predsa len mám isté obavy, pretože návrh komisie ma trochu znepokojuje. Moje obavy sa netýkajú obsahu eh, programu Bonus 161 ale myslím si, že sú tu isté snahy neuľahčovať tento postup um, vzhľadom na vôľu rady, komisie ako, a parlamentu. V tejto správe komisie je ešte niekoľko častí, ktoré podľa mňa by sa mali skôr orientovať na 8. rámcový program. Diskusia sa sústreďovala nie len na závažnosť tejto situácie, ale na, na potrebu bonusového programu, ale aj na to, či by bolo možné zaviesť nejaké nové prvky. Tieto nové prvky sa týkajú fungovania dvojfázového programu. Jedna fáza je strategická a druhá je výskumná. Toto je novinka. Už sú projekty 1.6 jednotky, ktoré fungujú a nemajú tieto prvky, teda návrh komisie zostraďuje na tento dvojfázový postup. Je to inovácia a podľa mňa je to trochu predčasné. Napriek tomu výskumníci a 9 členských štátov, ktoré sa zúčastňujú, sa dohodli na tom, že budú pracovať takým spôsobom, ako to navrhuje komisia v tejto stratégii a prejdú e, do plnej fázy výskumu. Myslím si, že je dôležité na to, aby sme prilákali tých najlepších výskumníkov, aby ten prechod z prvej fázy do druhej fázy nebol komplikovaný, ale aby bol práve naopak čo najjednoduchší a najhladší, pretože zavádzanie nových prvkov do uskutočňovania výskumných projektov je iste prínosné, ale nemali by sme to využívať ako nástroj na zastavenie celého tohto procesu. Myslím to skutočne vážne. Vzhľadom na podporu parlamentu, komisárov a rady v tomto smere. Po druhé, je potrebné vyriešiť otázku financovania. Aj tu sa zavádzajú novinky a síce spoločný zdroj financovania. Ja som to zdôraznila, keď sme naposledy hovorili o tomto bode. Neviem, či všetci si na to spomínajú, ale aj toto je novinka, ktorá bola zavedená až nedávno. Mnoho výskumných programov e, sa snaží fungovať e, čo najefektívnejšie, pokiaľ ide o pridanú hodnotu na európskej úrovni. A o to predsa ide. Myslím si, že v rámcovom programe 8 o niekoľko rokov e, už bude v platnosti nové nariadenie, s plnoprávnymi spoločnými princípmi. V tejto chvíli máme väčšinu členských štátov, ktoré majú isté problémy v legislatívnej oblasti alebo dokonca aj v ústave. Preto sme e, navrhli zavedenie si virtuálneho spoločného zdroja a chceme vychádzať e, zo spolupráce na administratívnej úrovni financovania. Chceme zohľadniť e, tie ťažkosti vo veľkých členských štátoch, ako napríklad Nemecko, alebo aj v menších, ako napríklad Švédsko. Ale v tomto príde sú všetky tieto štáty dôležité, pretože napríklad Švédsko, aj keď je malý členský štát, má veľmi dlhé pobrežie s Balckým morom. Teda vo svojej správe som sa snažila vyjadriť k týmto problémom, snažila som sa pozerať vpred, snažila som sa zohľadniť eh, všetky príspevky eh, kolegov poslancov z predchádzajúcej rozpravy a tiež som sa snažila zapracovať aj želania, ktoré sa týkajú kvalitnej spolupráce s Ruskom. Vieme všetci veľmi dobre, že vplyv Ruska na situáciu v Baltickom more je značný a chceme teda spolupracovať s ruskými výskumníkmi čo najefektívnejšie a čo najrychlejšie. Aj tu je ešte mnoho práce v právnej oblasti pred tým, ako by sme mohli zapracovať tieto pravidlá v plnej miere, ale už aj teraz v tom prvom programe Bonus Plus e, sú e, už konkrétne príklady spolupráce s Ruskom. Funguje to dobre na bilaterálnej úrovni, to znamená Bonus Plus spolupracuje s Ruskom. V Ruskí vedci spolupracujú v tomto programe, zúčastňujú sa seminárov a Snažia sa nájsť eh, nejaké spoločné východisko čo najefektívnejšie. Už prebieha a program Bonus Plus eh, relatívne efektívne. Už sú aj eh, výsledky, ktoré sú veľmi sľubné. Uskutočnil sa veľký summit o situácii v Baltickom mori pred niekoľkými týždňami Prezentovali sa tam vedecké poznatky a boli tam zastúpení zastupcovia štátov. Myslím si, že výsledky sú dobré. Tento e, summit o Baltickom mori prebehol úspešne. Teraz potrebujeme čo najrychlejšie prijať rozhodnutie o e, programe Bonus 161 e rýchle. To musí byť preto, pretože situácia v Baltickom mori je skutočne veľmi závažná a komplikovaná z pohľadu životného prostredia. Teda skutočne naliehavo potrebujeme, mm, aby veda a výskum napredovali čo najskôr v tomto smere. Je to aj preto, že keď dôjde k časovému posunu medzi tým, čo uskutočníme teraz a čo uskutočníme v rámci programu Bonus 161, bude to mať obrovský strategický dopad To znamená, že nielen odpovieme na otázku, prečo došlo k tejto situácii, ale poskytneme aj nejaké riešenia k týmto problémom a nie len pre Baltické more, ale aj pre všetky ostatné obklopujúce vodné plochy. Ďakujem všetkým kolegom za ich účasť na tomto projekte a teším sa na rozpravu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, Najskôr pán kolega Girek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Zacznę od uwag ogólnych. Uwaga podstawowa. E, treba sa pozrieť e, na túto problematiku najskôr zo všeobecného hľadiska. Máme tu ustanovenia, ktoré navrhuje vo svojom dokumente komisia a tam sa očakáva strategická aké plánovanie. V tomto štádiu, štádiu my očakávame extenzívny rozvoj a neočakávame pokrok v oblasti kvality. Takže ide tu o širšiu stratégiu v oblasti akčného programu a to presahuje hranice Baltického mora. Kapitola 6.2 predpokladá túto novinku, ale ja si kladiem otázku a pýtam sa aj zástupcu e, komisie, aby nám povedal svoj názor, aby nám tento bod prezentoval a rovnako by som chcel prezentovať informácie, ktoré sa týkajú výskumných stredísk. Dámy a páni, keď zvýšime potenciál nových členských štátov v oblasti Baltického mora, tak na to je potrebný nový prístup. Ja by som chcel pripomenúť niektoré prvky. Napríklad máme tu veľmi rôznorodý potenciál výskumu eh, jednotlivých členských štátov, ktorých sa to týka. Potom tu máme e, potenciál v oblasti ľudských zdrojov. Ten je veľmi veľký, rozsiahly, ale, ale je tam menej, menší potenciál, pokiaľ ide o rezervy a štruktúry. Preto ma nepríjemne prekvapili veľmi nízky e, limit e, rezerv do infraštruktúr, pretože výskum v teréne e, bude mať veľmi veľký rozsah a navyše v dôsledku problémov v právnej oblasti, v dôsledku ďalších programov, ktoré sa realizujú, bude potrebné dô, e, bra, brať do úvahy aj možnosť, že tieto programy môžu byť torpedované. V tejto etape musíme e, využiť všetky prostriedky a to lepšie, ako je to navrhnuté v žiadosti. Treba očakávať a predpokladať priority výskumu v oblasti Baltického mora a následne na základe toho by sme mali pripraviť potrebné investície na realizáciu výskumu, aby sme mohli vytvoriť e, výskumné ateliéry v teréne a aj v laboratóriách. A keď hovoríme o týchto výskumných laboratóriách v teréne, e, tak e, tam treba jednoducho do toho zapojiť tie členské štáty, ktoré sa pripojili do EÚ po roku 2004. V roku 2004 majú veľkú skúsenosť v tejto oblasti a myslím si, že je dôležité zapojiť ich. Pekne teraz pani kolegyňa Hasi. Vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za vynikajúcu prácu, podporujeme jej prístup, okrem iného aj to, že Rusko musíme e, zapracovať do tohto projektu nejakým spôsobom a tiež to, že by sme mali nájsť spôsob, ako by sme urýchlili ten časový presun teda predtým, ako e, sa pustíme do samotnej práce. E, taktiež tento projekt bonus je podľa mňa pozitívnym bodom. Ehm, za ním stojí e, stratégia Európskej únie pre Baltické more. Je potrebné, aby Európsky parlament si uvedomil, že stratégia pre Baltické more v podstate bola iniciatívou z Európskeho parlamentu. Ja som veľmi rada, že e, počas švédskeho predsedníctva e, bola rada veľmi aktívna v presadzovaní tohto projektu. Podľa mňa tu nie sú e, nejaké veľké obsahové rozdiely v názoroch. Um, jeden možno rozdiel alebo problém, a spomenula to aj spravodajkyňa, e, je ten spoločný zdroj financovania virtuálny spoločný boj. Ja dosť cynicky by som si dovolila pochybovať, že v niektorých členských štátoch e, argumenty o tom, že tento skutočný e, spoločný zdroj by bol z pohľadu e, legislatívy členských štátov nezákonný, by neobstáli v kontrole, ale predsa len takáto je skutočnosť že väčšina členských štátov vychádza z toho, z takejto pozície, teda mm, sú e, potrebné akési praktické riešenia v tomto smere. Podľa mňa by bolo potrebné objasniť, či by bolo možné získať nejaké spoločné pravidlá pre financovanie aj v tých prípadoch, e, ktoré sa týkajú riešenia postupov tohto spoločného zdroja financovania eh, tak, aby nedošlo ku komplikácii praktických krokov iba preto, že eh, niektoré krajiny by sa držali eh, spoločných európskych pravidiel a iné krajiny by sa držali svojich vlastných národných pravidiel, pretože sú odlišné tieto dva druhy pravidiel. Keby sme tomu dokázali predísť, bolo by to veľmi prínosné aj pre túto problematickú oblasť, eh, teda spoločného zdroja financovania aj virtuálneho spoločného zdroja financovania. To by bolo veľmi prínosné. A ešte posledná vec, kolegovia. Výbor pre životné prostredie roku je dnes do poludnia a tiež o správe k tejto otázke a je eh, dosť pravdepodobné, že z výboru NV budú predložené návrhy, ktoré upresnia a posilnia tento program a, a jeho aspekt na životné prostredie. Dúfam, že výbor ITRE podporí e, tento prístup, pretože tu predsa ide o to, že Baltické more je jedno z najviac nečistených e, morí na svete a Zdá sa, že o tom ešte nevieme dostatočne veľa. E, mnohí si zdá sa myslia, že v Severnej Európe všetko dobre funguje, e, ľudia dodržávajú zákony, životné prostredie sa chráni e, na vysokej úrovni. Tento všeobecný prístup sa možno ťažko chápe, ale je jednoducho faktom, že Baltické more je jedno z najviac nečistených morí na svete a E, je to v podstate vnútorné more v rámci EÚ, tak ako spravodajkyňa napokon uvádza aj vo svojej správe. A je to otázkou cti Európskej únie, aby sme napravili e, túto situáciu v Baltickom mori. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, predovšetkým by som chcel poďakovať spravodajkyni za e, túto rozsiahlú správu, ktorá zohľadňuje diskusie, ktoré prebehli na našom výbore v minulosti k tejto otázke. Rád by som ehm, predniesol niekoľko pripomienok. Pokiaľ ide o financovanie v prvom rade, pozmeňovací návrh číslo 19 umožňuje zavedenie akéhosi virtuálneho spoločného zdroja financovania. Toto je praktický návrh, ale potrebujeme sa zbaviť niektorých e, opravnených prípadov, ktoré sa tu uvádzajú. Okrem toho je tu aj pozmeňovací návrh, ktorý sa týka úlohy výboru vo vyhodnocovaní zo strany komisie. Ak toto vyhodnotenie bude negatívne alebo bude príliš dlhavé, môže e, narušiť e, plynulý priebeh eh, tohto programu. Eh, komisia má právo prispievať a je úplne jasné, že keď eh, tento program sa skončí, komisia bude mať svoju úlohu, pokiaľ ide o účasť Ruska na tomto projekte. Isté je samozrejme, že tento program bol naplánovaný pre pobaltské krajiny a spolupráca s ruskými vedcami je nevyhnutná a nedá sa jej vyhnúť, ale možno e, toto otvorené začlenenie Ruska do tohto dokumentu by mohlo viesť k domnienke, že tu nehovoríme o iniciatíve v 8 členských štátov EÚ. ale o širšej skupine štátov. Mali by sme hovoriť o všeobecnej a šedrej poznámke Ruska, aby sa pridala k tomuto programu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja by som chcel poblahoželať spravodajcovi za veľmi dôležitú prácu a mám také dve alebo tri poznámky. V tejto správe ide o koordináciu 8 vedeckých spoločenstiev členských štátov, ktoré sa k projektu pripojili, plus je tu účasť EÚ. A kladiem si otázku, či je treba brať do úvahy skutočnosť, že EÚ má špecifický záujem o túto tému e, nad rámec týchto 8 členských štátov, pretože si v tejto súvislosti spomínam na projekt Euro e, Stredomorie. Myslím si, že e, v tomto prípade sa celá únia politicky zaangažovala. A myslím si, že je naozaj dôležité, aby tu únia vystupovala ako aktér, navyše okrem týchto 8 členských štátov. A ešte jedna otázka. V týchto 8 členských štátoch, ako si predstavujete, lebo hovorilo sa tu o Rusku, to nie je členský štát, ale je to privilegovaný partner. O Norsko je mimo e, témy, pretože to je e, asociovaný štát k EÚ, ale ak chcem porovnávať s projektom Euromediteránnym, tak v Euromediteránnej oblasti sme mali Portugalsko a Mauretániu, a tak ďalej. Preto si myslím, že nemali by sme Norsko nejaké špecificky do tejto problematiky asociovať. No a na druhej strane ešte som nepreskúmal mal finančné aspekty, nebol na to čas. Ale pokiaľ ide o výskum, tak je to veľmi komplexná problematika. Sú tam veľké problémy, napríklad e, auditné služby, rady, e, tam to je veľmi nákladná oblasť. Nemohli by sme hľadať niečo, e, lacnejšie, pretože vedecké spoločenstvo začína byť trochu už netrpezlivé vzhľadom na komplexné postupy v EÚ. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Maty v mene komisie dáma vám slovo. Merci, monsieur président. Ďakujem, Vážený pán predseda, ja by som chcel aj skôr sa pridať a poďakovať ku skvelej správ- za skvelú správu pani správodajkyni. Rovnako chcem poďakovať eh, poslancom za príspevky k debate. Chcem veľmi stručne pripomenúť body a stanoviská komisie k niektorým prvkom, ktoré mi pripadajú najdôležitejšie pre túto rozpravu. Poprvé, strategická fáza programu. Táto fáza ako povedala pani spravodajkyňa vo svojej správe, veľmi dôležitá na to, aby sme zadefinovali program strategického výskumu. Myslím si, že je potrebné v tejto strategickej fáze e, si prideliť dostatočnú lehotu, pretože úlohy, ktoré treba vykonať, e, sú veľmi dôležité, sú veľmi komplexné a nazdávam sa, že sa musíme vyhnúť skráteniu tejto strategickej fázy, pretože to by bolo pravdepodobne na úkor iniciatívy. Rovnako trvám na tom, aby táto strategická fáza nebola vnímaná ako go alebo no-go proces, ale samozrejme je to fáza, v ktorej bude komisia vyvíjať úsilie, aby zadefinovala túto výskumnú agendu, aby stanovila kalendár a vytvorila strategický plán. Druhý bod, pán predseda, to je spôsob financovania. A tam musím zopakovať pevný postoj výskumnej a výkonnej komisie k tomuto bodu, pretože si myslíme, že len takýmto spôsobom môžeme nájsť také návrhy, ako sú v správe Van Velcen. Ide tu o integráciu na celoeurópskej úrovni. Rovnako sa nazdávame, že to je ten najjednoduchší spôsob, ako E, aplikovať a splniť rozpočet tejto iniciatívy. A takisto je to prostriedok, ako maximálne zabezpečiť dobrý priebeh výskumu, financovanie výskumných tímov, dobrých výskumných tímov, ktoré by pochádzali z krajín, ktoré by vlastne e, e, tieto e, ktoré majú e, limitované finančné prostriedky na tieto výskumné úlohy. A možno, že ešte jedna poznámka k finančným zdrojom a k infraštruktúram, ktorým disponujeme. Komisia nechce limitovať úlohu infraštruktúr, ani kvalitu, ani kvantitu infraštruktúr v oblasti výskumu, ktoré treba aplikovať. Problémom je skôr otázka rovnováhy medzi e, príspevkom vo forme infraštruktúr a vo forme finančných prostriedkov. Samozrejme, že infraštruktúry sú veľmi dôležité, ale treba zachovať adekvátnu proporciu medzi e, príspevkami do infraštruktúr a cash prostriedkov na e, platenie výskumníkov, tímov a tak ďalej. No, pani spravodajkyňa e, už tu naznačila, že sú tu isté právne e, problémy, pokiaľ ide o tento program z, zo strany Ruska. Rusko by sa ho mohlo zúčastniť na základe pravidel, ktoré sú v platnosti v rámci 7 rámcového programu. S Norskom je to iné, tam máme už asociačný program, takže nor- norské týmy môžu participovať na tomto programe. E, pán predseda, na tejto báze budeme skúmať jednotlivé pozmeňujúce návrhy. E, sľubujem, že budeme pracovať v konštruktívnom duchu a v takomto duchu budeme skúmať vaše príspevky aj príspevky rady a zatiaľ vám ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Chcem zatiaľ len poukázať na to, že kolegyňa spravodajkyňa ešte raz poprosila o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým váženým kolegom za pripomienky, za podporu. Súhlasím s väčšinou vašich starostí alebo bodov, ktoré ste spomenuli a pokúsim sa to vyriešiť. Ešte budeme mať stretnutia s tieňovými spravodajcami a ostatnými zainteresovanými. Pokiaľ ide o Norsko, tak súhlasím. A myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme našli štruktúru pre taký projekt, ktorý funguje aj pre Stredomorie, aj pre Pobaltie, Baltické more a aby boli čo najpodobnejšie, najefektívnejšie, najadresnejšie. Norsko má veľmi vyspelý výskum e, morského prostredia a uvidíme, ako sa nám to tam podarí dostať. Zatiaľ sa Norsko nerozhodlo zúčastniť, avšak sa máme dnes popoludní stretnutie s predstaviteľmi norského parlamentu, takže určite okamžite začnem o tom hovoriť, o tejto problematike. Pokiaľ ide o vyjadrenie komisie, tak naozaj e, si to vážim. A to, čo povedal pán Maty, myslím, znamená, že by sme do textu mali zapracovať pripomienku budúcich rokovaní a aby sme tam uviedli, že to rozhodnutie medzi prvou a druhou fázou nie je rozhodnutie zelená-červená, ale je to skôr taká zdravotná prehliadka a je naozaj dôležité, aby to tam bolo uvedené v písomnej podobe, pretože vedecká komunita je nervózna. Komunita, keď ide o financovanie a my nechceme, aby znervozneli, my chceme, aby sa zúčastnili čo najlepšie tohto projektu a ja sa veľmi teším, že už máme tento dobrý výsledok dnešnej diskusie pokiaľ ide o spoločný tak to je niečo, čo sa zavádza počas výskumného programu a to je vždy ťažké, pretože členské štáty neprispôsobili svoju legislatívu. Urobia to tak snať z FP8, keď ho budeme mať. A teraz musíme len využiť tú situáciu, ktorú máme teraz, my chceme, aby všetky zúčastnené krajiny zostali v programe a chceme tiež ich najlepšie úsilie, pretože súhlasím, že situácia je vážna. Takže keď budeme rokovať s Nemeckom, tak sa musíme pozrieť aj na to, či sa Nemecko môže zúčastniť a musíme nájsť znenie, ktoré to obsahuje, a naozaj to ani smer, ktorým chceme ísť, je skutočný spoločný hrniec. To je tá podpora uh, zásad spoločných hodnot, ako aj realizácie subsidiárnosti v tejto oblasti. A toto bolo splnené aj v tých predchádzajúcich programoch, predchádzajúcich troch, tak si myslím, že aj teraz by sa to malo podariť. A komisia mi k tomu prikyvuje, takže to je určite veľmi dobrý výsledok týchto diskusí. Pokiaľ ide o vecné príspevky a infraštruktúru výskumu, tak sú tu problémy, sú rozdiely medzi zúčastnenými štátmi, všetci to vieme samozrejme. A aj tu sa musíme snažiť, aby sme videli, ako to môžeme najlepšie využiť a kde by sme mohli dať ďalšie prestriedky, kde sú potrebné. Tie štandardné postupy a výskumné projekty celkom dobre fungujú, pokiaľ ide o vecné príspevky a hotovostné príspevky. A mali by sme to využiť aj pre bonusy. Teraz Rusko. Áno, sú tu problémy. Vieme, že EÚ chce dohodu s Ruskom, ktorá je väčšia ako len výskum, je tam aj kultúra, energetika, čo je veľmi dôležité pre tento výbor a to je tá súčasná situácia. Keď si pozrieme na posledný summit v Helsinkách spred pár týždňov, tak vidíme, že Rusko to videlo ako príležitosť na rokovanie o prítomnosti a pre nich to bolo také dôležité, že prišiel sám pán Putin a on robil sluby za ruskú stranu. A to je niečo tiež, z čoho musíme vychádzať. Vidíme, že tam je dobrá priorita pre tento projekt a to je dobrý začiatok do budúcnosti. Tak ako aj táto diskusia. Takže máme tu na tento harmonogram, vyrazíme z neho s plnou podporou španielského predsedníctva, ktorí nám vysvetlili, že sú ochotní postarať sa o to, že Rada pre výskum na budúci týždeň mala čo najlepší výsledok, aby sme mohli hlasovať v plenárke v parlamente v júni. Ďakujem. Bedanke mich herzlich weise nochmal darauf hin, 3. März. Ďakujem veľmi pekne. 3. marec eh, je lehota pre pozmeňovacie návrhy. Týmto končíme aj túto tému a môžeme prejsť k bodu 13, čo je zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii. Tu je spravodajca pán Čičester, ktorý má slovo. Thank you, Chairman. Uh, thank you, Chairman. Ďakujem Vážený pán predseda, Dúfam, že nie je samozrejme, že je to bod 13 na našom programe, pretože že to nemá nejaký teda ďalší význam, pretože ja si myslím, že moje stanovisko a oblasť, ktorou sa zaoberá, bude šťastnou a nie nešťastnou, čo môže naznačovať možno 13 podľa niektorých. Uh, toto je naše stanovisko k stanovisku výboru ENVY k oznámeniu komisie, ktoré sa týka e, riadenia a zaobchádzania s bioodpadmi. V návrhoch, ktoré som predniesol, alebo ktoré sme spolu vypracovali, je tam e, spomínaná kompetencia a energetický potenciál, ktorý súvisí s biologickým odpadom a a na to sa sústredil aj samotný text, ktorý sme predložili. Dôležité v tejto súvislosti je, aby sme podporovali využívanie tohto zdroja na účely získavania energie, aby sme to podňali ako súčasť e, celkovej snahy Európskej únie získavať energiu z obnoviteľných zdrojov a taktiež znižovať e, emisie CO2. A ešte by som dodal, aby sme zlepšili svoju bezpečnosť energetických dodávok, pretože biologický odpad je e, zdrojom, ktorý máme k dispozícii zo svojich e, zdrojov. Veľmi rád by som si vypočul nejaké príspevky kolegov, ak by s nimi radi vystúpili. Dúfam, že sme jasne formulovali svoje stanovisko e, a že naši priateľov výbore Envy ho príjmu a zapracujú. Keby som mal teraz vypichnúť niekoľko bodov, ktoré považujem za dôležité, myslím si, že body 7 a 8 by mohli byť takými. Bod 7 hovorí o dôležitosti prístupu k sieti, k zradeniam nezískavania energie z odpadov a bod 8 hovorí o tom, že musíme zachovať otvorené všetky možnosti v technologickom sektore. Toto je priestor pre inovácie a technologický rozvoj. A preto e, to samozrejme bude vytvárať aj pracovné miesta. Pán predseda, myslím si, že Toľko by z mojej strany hádam stačilo. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa van Brent. Dank u wel, voorzitter. Um, en dank u aan de rapporteur um, voor um, deze opinie. Waarin... Pekne, pán predseda, ďakujem aj spravodajcovi za toto stanovisko, ktoré uvádza niekoľko dôležitých vodov, ktoré môžeme podporiť. Je tam však eh, niekoľko vodov, konkrétne dva, ktorých mm, by sme si radi vypočuli stanovisko komisie k otázkam energie a taktiež z výboru ENVY by sme radi počuli ich stanovisko. Poprvé je to široký a rozporúplný názor na to, ako by sa malo zaobchádzať s, s odpadmi. Najskôr prevencia, potom recyklovanie a opätovné využitie a až potom môže dôjsť k získavaniu energie z odpadu a až potom by sme prešli k štádiu skládok. Keď prejdeme k biologickému odpadu, nuž v mnohých členských štátoch musíme docieliť, aby sa robilo o mnoho viac v úsilí triedenia odpadu, triedenia biologického odpadu od napríklad odpadu z potravinárskeho priemyslu, pretože je dôležité, aby došlo k kvalitnému zhromažďovaniu odpadu. To by mohlo napríklad zlepšiť kvalitu pôdy a predchádzať erózii v pôde. Môžeme získať teplo takýmto spôsobom a vyrábať bioplyn takouto formou. Myslím si, že mm, užitočným doplnením podpory stanoviska spravodajcu tom, ako by sme mohli získavať viac energie, by bol aj takýto prístup. Po druhé, možno to nebude až také jednoznačné, aby sme sa na toto zhodli, ale ja by som bola rada, keby komisia vypracovala smernicu o biologickom odpade. Ja si myslím, že najlepším spôsobom, ako by sme dokázali využiť celý náš potenciál biologického odpadu, udržateľným spôsobom, keby sme to poňali úplne odlišne, aby na to bola úplne samostatná smernica, ktorá by sa zaoberala iba biologickým odpadom. Myslím si, že je to dôležité, keď chceme dosiahnuť eh, ciele, ktoré sme si stanovili, ale je to dôležité aj pre dosiahnutie um, rovnakých pravidel pre všetkých. Eh, je potrebné eh, dosiahnuť dosť značné investície na to, aby sme spracovávali tento odpad správnym spôsobom. Je potrebné vytvoriť stimuly, ktorá ktoré umožnia takéto investície a tiež smernica by zaviedla rovnaké pravidlá pre všetkých a bola by to pomoc aj pre nové členské štáty. Iba naplňanie rámcovej smernice by nám nepomohlo, nepomohlo by nám to splniť naše ciele. Ja by som teda chcela vyzvať komisiu, aby vypracovala samostatnú smernicu o biologických odpadoch. Ďakujem pekne E, teraz by som sa opýtal, či komisia chce vystúpiť v tejto chvíli. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem, pán predseda. Nemám veľa čo povedať k tejto rámcovej smernici a k stupnici. To je všetko potvrdené v smernici, v rámcovej smernici a myslím si, že po prvé reakcie by sme mali pristúpiť k recyklácii a k využívaniu energii a k riadeniu odpadu. Táto hierarchia bola potvrdená v rámcovej smernici, ktorá bola odhlasovania, takže k tomu sa netreba vracať. Pokiaľ ide o druhý bod, či treba špecifickú smernicu, pozmeňujúci návrh alebo modifikáciu tejto rámcovej smernice. Vy veľmi dobre viete, ja už som povedal, že my teraz dokončujeme dopadovú štúdiu o možnostiach využitia bioodpadu, tak ako to už ho bolo povedané v zelenej knihe a skúmame rozličné možnosti, výhody, nevýhody a rôzne právne nástroje, ktoré by nám mali pomôcť dospieť k cieľu ešte sme neskončili prácu na tom. E, ako som povedal, dopadová štúdia sa finalizuje a na základe toho potom stanovíme príslušné právne nástroje. Gut, bedanke ich mich. Ďakujem pekne. E, Giles, chceš ešte vystúpiť? Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, ešte by som zareagoval na tú požiadavku samostatnej smernice pre túto oblasť. Mm, som veľmi rád, že komisia to ešte stále zvažuje, pretože podľa mňa je dôležité vôbec sa nad tým zamýšľať. Možno by sme mali postupovať opatrne. Teraz by som nadviazal na svoju skúsenosť z juhovýchodu Anglicka, odkiaľ pochádzam. A tam e, teraz e, udelujeme naše odpadové toky, máme rôzne programy zbierania odpadov, ako napríklad zhromažďovania biologického odpadu e, každé dva týždne. A teraz došlo k zmene a tento odpad sa zhromažďuje každý týždeň, pretože došlo k e, prílišnému hromadeniu odpadu. Myslím si, že je tu isté riziko, keď budeme príliš intenzívne konať na legislatívnej úrovni a v rámci takejto legislatívy e, obsiahneme všetky druhy biologického odpadu. Myslím si, že by sme robili viac škody ako úžitku, pretože chceme predsa podporovať ľudí na čo najnižšej úrovni, aby kompostovali, aby využívali biologický odpad e, takýmto spôsobom, tak aby bol recyklovaný a e, aby sa znovu dostal do pôdy. Keď zavedieme program, ktorý bude pokrývať e, všetok biologický odpad, predsa len tu bude riziko prílišného legislatívneho riadenia. Teda v tomto smere mám isté obavy, Mm, chápem, že je tu istá hierarchia, ktorú musíme rešpektovať, ale tie druhy odpadov, ktoré nemôžeme, eh, ktorým nemôžeme zabrániť ani znižiť ich eh, eh, mieru, je potrebné ich recyklovať. Mali by sme k tomu pristupovať ako k zdroju a využívať to na získavanie energie. práve v procese zaobchádzania s týmto odpadom. To je podľa mňa zmysluplné. Teším sa na pozvňací návrh pani kolegyňa Van Brent a možno o tom budeme neskôr ešte diskutovať. Nie som proti tomuto návrhu, ale ani nie som príliš nadšenie za tento návrh. Časový harmonogram, pán predseda. Aký je? E, je prekvapujúce 17. marec na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Pardon, pán predseda sa opravuje, pardon. Termín je 25. februára na pozmeňovacie návrhy, teda ešte tento týždeň. Hlasovanie prebehne 18. marca. Ďakujem. Už nikto ďalší sa nehlási o slovo. Tým pádom sme vyčerpali celý program na dopoludnie a stretneme sa popoludní. Ďakujem.